identifikačných dokladov. Čiže naše výrazné témy, kohézia, spoločné hodnoty, bezpečnosť a posilnenie Európy ako globálneho hráča. Toto, myslím, sa nám podarilo naplňať. Okrem toho ešte prebiehajú aj rokovania o budúčnom finančnom rámci od 2021 do roku 2027. Toto sme zrealizovali aj politicky, aj v rámci jednotlivých odvetví. Pracovali sme aj na rokovaniach e, e, vo viacerých legislatívnych oblastiach, napríklad v oblasti konsolidácie bankovníctva, ale aj v e, iných finančných a poistovacích otázkach. Okrem toho, v oblastiach ako jednotný trh vo všetkých jeho rozmeroch Energie, sociálne aspekty, e, ekologické aspekty a tak ďalej. Tam sme tiež dosiahli pokrok, či sme vytýčili určité milníky, ktoré pomôžu aj Fínsku, aj Chorvátsku v rámci TRIA, aby pokračovali v týchto témach. Ďalšia významná téma bola umelá inteligencia. A naše predsedníctvo významný, významnou mierou prispelo ku konsolidácii digitálneho jednotného trhu práve smernicou o autorských právach v súvislosti s digitálnym trhom. Takže všetky naše aktivity sme úspešne zamerali na konsolidáciu sociálneho rozmeru Európskej únie. A toto je tiež významná priorita pri vytváraní a pri vytváraní orgánu, ktorý sa bude venovať e, pracovnému trhu EÚ. Ďalej, smernica o zemnom plyne. Tam sme e, zaznamenali pred, predloženie pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú stransparentniť tento systém pri e, styku s inými, s tretimi krajinami. Okrem toho je tu aspekt spoločnej vízie, dlhodobej vízie s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu. Prijali sme prvé nariadenia, ktoré sa týkali emisí ťažkých nákladných vozitiel. Okrem toho je tu ten druhý pilier, o ktorom sa hovorilo v súvislosti so zvýšením miery bezpečnosti Európskej únie, aby sme naplnili očakávanie našich občanov. Čiže je tu aspekt e, mandátu pre Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž s cieľom, s cieľom zvýšiť interoperabilitu. A európske systémy e, spravodajské a informačné by mali byť vzájomne komplementárne. Čiže toto je tiež e, príklad toho, ako sa dá spolupracovať a rozvíjať spoluprácu medzi členskými štátmi v záujme bezpečnosti a v záujme zlepšenia fungovania šengenského systému. Samozrejme, je tu ešte stále cieľ, ku ktorému sa uberáme a to je plná kompatibilita a spolupráca. Ďalej, európska azylová migračná politika. Tam ešte stále pretrvávajú určité rozdiely v názoroch, ale stále ešte prebiehajú rozhovory, ktoré sa týkajú smernice o navrátení, navrátení ľudí. Ďalej hovorí sa o európskych styčných dôstojníkoch pre otázky migrácie. Ďalej, ďalšia téma. Kybernetické útoky. Tu sme prijali určitý rámec, aby sme dokázali reagovať na kybernetické útoky. Okrem toho, po prvý raz sa budú kladať sankcie za to, ak sa niekto bude venovať takýmto kybernetickým útokom zacieleným na členské štáty EÚ. Takže komisia už prijala nejaké kroky v tomto zmysle a máme aj Európsku špecializovanú agentúru, respektíve e, robia sa kroky tým smerom a pokiaľ je o aktivity smerom von, kde hovoríme o Európe ako globálnom aktéri, rovi, tak tu sa snažíme skonsolidovať profil aktívnej, konsolidovanej Európy, ktorá bude dôveryhodná a to súvisí s tým, že budeme dodržiavať svoje medzinárodné záväzky. Napríklad Západný Balkán, Východné partnerstvo, región Čierneho mora. To všetko spadá do tejto sféry. Rozšírenie EÚ je geostrategická investícia do prosperity aj do politických aspektov a bezpečnosti. Západný Balkán vo svetle komplexnej situácie, tak tam sme dosiahli významný, priam historický pokrok v minulom roku. Podarilo sa nám zachovať e, otvorené strategické príležitosti cestou partnerstva v regióne. To sa týka pre všetkým e, východného Macedónska a Albánska. A hovoríme tu o spoločných hodnotách Európy a vieme zase, že musíme sa v tomto zmysle popasovať tým, čo sa nazýva fake news, falošné správy. Čiže musíme nájsť spôsob, ako efektívne bojovať proti týmto falošným správam. Ďalším veľkým cieľom nášho predsedníctva bol boj proti antisemitizmu a xenofóbii. A taktiež proti nenávistným prejavom a intolerancii. Dúfam, že toto úsilie bude aj naďalej pokračovať v rámci e, nášho predsedníckého tria. Myslím, že ďalším významným cieľom bude e, rodová rovnosť. A to sa určite prejaví aj v architektúre našich nových európskych inštitúcií, teda aj v parlamente, aj v komisii. Pracovali sme na tom, aby sme skonsolidovali európsky projekt Viem, že v priebehu šiestich mesiacov nášho mandátu sme preukázali ozaj proeurópsky postoj a ten treba preukázať skutkami. A okrem toho, myslím, že aj cestou osobnej motivácie sa nám podarilo dosiahnuť vysokú kvalitu našej práce, pretože veríme v európsky projekt. Ja som súčasťou generácie, ktorá vyrastala s týmito nádejami a ašpiráciami. A teraz vieme, čo to znamená pre Rumunsko napríklad. Takže je to aj vec uznania, ktorému sa Európska únia vo svete teší. A toto sa stále rozvíja a skvalitňuje. A určite je to aj vďaka konkrétnym výsledkom, ktoré sa v EÚ dosahujú. Čiže nemali by sme tu pracovať na rôznych rýchlostiach v rámci Európy alebo na tzv. sústredených kruhoch, ktoré sa potom rozširujú od centra smerom von. Ale určite napríklad významným krokom aj sa niektorá krajina EÚ dostane do šengenskej zóny. To je veľké plus. Takže veľmi pragmaticky budeme aj naďalej pracovať na princípoch z e, vyhlásenia zo Sibiu, kde hovoríme veľmi jasne o demokratických hodnotách a o právnom štáte. Nemal by existovať rozdiely medzi členskými štátmi, pretože práve keď existujú, tak to potom vedie k dvojitým normám pre európskych občanov. Výkon predsedníctva Európskej únie e, nám potvrdil že sme ozaj plnoprávny člen EÚ a že tu bude priestor pre úspešné završenie mechanizmu spolupráce a koordinácie. Myslím, že naša budúcnosť e, je taká, že si ju vieme predstaviť len v rámci silnejšej a kohezívnejšej, súdržnejšej Európy. A môžeme sa spolahnúť určite aj na vysokú mieru odbornosti, ktorá tu v EÚ existuje. A môžeme vychádzať z veľmi silnej základne, kde aj naďalej budeme rozvíjať agendu EÚ a prajeme v tomto smere veľa úspechov nástupníckej krajine Fínsku. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a ďakujem za vašu podporu, ktoré sa nám dostávalo v priebehu uplynulých šiestich mesiacov. Som presvedčená o tom, že rotujúce predsedníctvo, ktoré, ktoré malo Rumunsko za posledných 6 mesiacov, že toto predsedníctvo ostane dobre zapísané v pamäti Rumunska aj Európskej únie ako predsedníctvo úspešné. Ďakujem. Ďakujem vám pekne pani Dančila. Teraz dostane slovo pán Maroš Ševčovič, podpredseda Európskej komisie. Ďakujem pekne za to, že ste tu s nami. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážená pani premiérka, drahá Viorika, vážení poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu, je to vždy česť môcť byť v tejto sále pretože najmä dnes do eh, poludnia ste diskutovali o vízii, o smerovaní našej spoločnej Európy na ďalších 5 rokov a čo skoro budete hlasovať o tejto vízii, tak aby sme sa mohli naplno vydať eh, na ďalšiu cestu, na ďalších 5 rokov v rámci ďalšieho legislatívneho obdobia. To eh, vychádza práve v čase, ktorá prenáša významné výzvy a príležitosti pre nás všetkých. Spolupráca s Európskym parlamentom v rámci jeho silného mandátu vďaka takej vysokej účasti v európskych voľbách bude bez pochyby kľúčová. Pretože spoločne zdieľame zodpovednosť za Európu. Pretože preto na to, aby Európa uspela, musíme hrať ako tým, tak aby nás chránil európske, chránilo európske umenie kompromisu a zároveň obrana spoločných európskych záujmov. Verím, že tak tomu bolo nielen počas rumunského predsedníctva, ktoré dnes sumarizujeme popoludní, ale tak tomu bolo aj v rámci našej práce počas ostatných 5 rokov. Dovolte mi poďakovať vám, pani premiérka, drahá Viorika, za vaše úsilie, ktoré Rumunsko vykonalo pri posúvanie Európy vpred. Ako som už hovoril na to, aby sme dosiahli výsledky, parlament, rada a komisia musia spolupracovať v rámci neustáleho presadzovania európskych záujmov. To je najlepšie zhrnuté faktom, že k dnešnému dňu 354 návrhov, ktoré predložila táto komisia, boli schválené a 95% z nich bolo schválených jednohlasne. Ehm, to nebolo samozrejme, vyžadovalo si to tvrdú prácu a kompromis. A som si istý, že náš nový parlament ehm, príjme rovnako konštruktívne prístup. A v tomto smere mi dovolte zablahoprieť rumunskému predsedníctvu, prezidentovi Klausovi Johannisovi, pani premiérke Dančile a takisto aj vynikajúcemu rumunskému ehm, veľvyslancovi Rumenicovi, ktorý je veľvyslancom pri EU za vynikajúcu prácu a za všetko, čo sa im podarilo dosiahnuť. Investovali ste nemalé úsilie do toho, aby sme uzavreli tak veľa legislatívnych návrhov, ako len bolo možné, pred posledným plenárnym zasadnutím Európskeho parlamentu v apríli. Naozaj to bol taký politický šprint, lebo sa vám podarilo uzavrieť 90 z 90 zložiek v rámci prvých 100 dní vášho mandátu a to je naozaj vynikajúce svedectvo vášho odhodlania a násadenia. Myslím tým najmä posilnenie Európskej eh, služby ochrany hraníc, eh, smernica o duševnom vlastníctve alebo eh, smernica o plyne. A práve preto môj kolega Miguel Arias Canete sa ku mne pridal dnes popoludne, aby vás ocenil na, za veľmi tvrdú prácu na tomto dôležitom legislatívnom návrhu ale myslím aj na naše napredovanie, ktoré sme dosiahli v sociálnej agende, ktorá bola hlavnou prioritou tejto komisie od začiatku vďaka rumunskému predsedníctvu. Máme teraz vyššie minimálne štandardy pre pracujúcich rodičov a poskytovateľov starostlivosti. Zvyšili sme možnosť, aby sa aj e, muži zapájali do starostlivosti a máme tu väčšie, väčšiu podporu účasti žien na trhu práce. Zlepšili sme e, transparentnosť pracovných zmluv a pracovných podmienok pre všetky typy práce, najmä v rámci atypických typov práce, dopytovo riadenej práce alebo práce na čiastkový úvezok. A takisto sme priniesli návrh pre vytvorenie Európskeho úradu, orgánu práce. Rumunské predsedníctvo to pretavilo do reality. Čo sa týka ďalšieho viacročného finančného rámca, rumunské predsedníctvo odviedlo výbornú prácu pri rokovaniach a pri napredovaní o sektorálnych návrhoch veľmi dobré napredovanie sme zaznamenali aj v jednej z tých najkritickejších tém a to bolo práve um, rozpočtový nástroj pre eurozónu. Pokračujeme ďalej v tomto nástroji aj s odhodlaním ďalších predsedníctiev. Veľmi dobre vieme, aké komplexné a zložité sú rozpočtové rokovania, ale v zásade je to otázka politickej vôle a teraz potrebujeme prijať rozhodnutie, ktoré vytvorí stabilitu a istotu pre budúcnosť našich občanov a pre e, naše podniky. Vážení poslanci, poslankyne, e, Rumunsko dokázalo, že v tomto náročnom roku inštitucionálnych zmien v Európe naša únia dýcha oboma polovicami plúc, východnou aj západnou. To rozhodne sme cítili na samite v Sibiu 9. mája. Bol to veľmi dôležitý moment tak pre Európsku úniu, ako aj pre Rumunsko. Mali sme možnosť vidieť, ako e, zažiarili európske farby v tejto krajine. Podpísanie vyhlásenie zo Sibiu 27 lídrov je silným signálom záväzkov voč, jeden voči druhému, že chceme budovať e, európsku budúcnosť spoločne. Na záver, ako už komisia robila aj v minulosti, veríme, že komisia by mala byť prvým členom šengenskej zóny a môžeme len opäť vyzvať členské štáty, aby ehm, umiestnili Rumunsko na jeho zaslúžené miesto v našej hra Európe bez hraníc. A opäť chcem zdôrazniť, že oceňujeme úsilie, ktoré vyvinulo, vyvinulo Rumunsko v oblasti boja proti korupcii a v oblasti právneho štátu a tieto reformy treba udržiavať a pokračovať v nich. A posledná veta, opäť by som ju eh, sa podelilo osobnú skúsenosť s vašou krajinou, mnohokrát som navštívil Rumunsko pred aj po veľkých zmenách e, v našich častiach sveta, takže som svetkom toho, aké obrovské napredovanie vaša krajina spravila počas posledných niekoľkých rokov. Áno, a práve preto vaše prvé predsedníctvo by malo byť niečo, na čo je hrdá celá krajina. Lebo ste urobili naozaj veľmi dobrý kus práce, za ktorý vám chcem poďakovať a chcem to povedať aj po rumunsky Močumesk. Ďakujem veľmi pekne. Pán podpredseda komisie Ševčovič, a teraz si vypočujeme zástupcov jednotlivých politických skupín. Za ľudovcov je to pán Kovačev, nech sa páči. Much, uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani premiérka, pán komisár. V prvom rade mi dovolte v mene skupiny EPP zablahoželať eh, prezident pánovi Johannesovi aj, aj vám aj celému ľudu Rumunska k tomu, že prvé predsedníctvo Rumunska v Európskej únii bolo úspešné. Aj, aj vo svetle e, blížiaceho sa odchodu Veľkej Británie z EÚ Predsa len e, sa urobil veľký kus e, práce aj z hľadiska reštrukturalizácia, modernizácia inštitúcií, EÚ a v tomto svetle teda dobre dopadli aj voľby do Európskeho parlamentu. Počas európskeho predsedníctva dosiahla Európska únia pokrok vo viacerých oblastiach, napríklad digitálny jednotný trh, e, viaceré smernice a nakoniec e, už e, pán komisár viaceré spomenul z týchto konkrétnych dosiahnutých cieľov. Pokiaľ je rozšírenie Európskej únie. Je tu perspektíva smerom na Západný Balkán. Myslím, že to je významná téma a mal by zostať jednou z zájmových oblastí Európskej únie aj do budúcnosti. Bulharské predsedníctvo tiež e, naznačilo veľmi dôležitú cestovnú mapu pre tento región a veľmi si vážime úsilie rakúskeho aj rumunského predsedníctva v tom, že sa pokračovalo tejto aktivite. A teraz vlastne oslabovanie tejto iniciatívy by znamenalo určité negatíva pre daný región a to by bola situácia, ktorú nepovieme, by určite nebola v záujme EÚ. Rumunské predsedníctvo začalo motom kohezia a spoločné európske hodnoty. Áno, Súdržnejšia Európa je silnejšou Európou. Veľmi úspešne sa uzrelevali lajceré témy. Chcem poukázať na dohodu o e, Európskej pohraničnej pobrežnej stráži. Toto bolo pre skupinu EPP veľmi dôležitou témou dlho. Okrem toho je dôležité, aby občania mohli slobodne cestovať v rámci EÚ Chceme zabezpečiť túto slobodu práve tým, že si zabezpečíme vonkajšie hranice a že tieto budú náležite monitorované neustále. A my práve Bulharsko sme e, boli dobrým príkladom zabezpečenia vonkajšej hranice. A to sme dosiahli aj vďaka solidarite EÚ, vďaka úsiliu celej Európy. EPP je za silnejš- posilnenie e, týchto zložiek a sme pripravení e, pomôcť, ak niektorá krajina bude vystavená väčším migračným tlakom. Myslím, že aj Frontex e, uvíta ďalších 10 tisíc nových členov, teda pracovníkov. Ďalšou významnou témou bola otázka viadročného finančného rámca na nastávajúce obdobie. EPP chce ambicióznu Európu a samozrejme nemôžeme očakávať, že Európska únia e, bude plniť očakávania ľudí, ak nebude mať efektívne nástroje na naplňanie týchto očakávaní. Takže ešte pred e, ukončením, teda pred e, voľbami sme plánovali teda ukončiť aj príslušné rokovania a je dôležité, aby sme neznižovali objem rozpočtu, ktorý e, sa pripravoval na obdobie 2000, od 2020. Týka sa to napríklad z infraštruktúry a e, riešenie rozdielov medzi regiónmi. Čiže všetci potrebujeme urobiť ešte viac, ak chceme naozaj zabezpečiť silnú úniu ocenujem prácu rumúnskeho predsedníctva, e, pokiaľ ide o východné susedstvo a rozširovanie Schengenu. Žiaľ, rada ešte stále nie je pripravená poskytnúť e, Rumunsku a Bulharsku prístup do šengenskej zóny. Pokiaľ ide o rokovania týkajúce sa európskeho prokurátora, tak EPP je za to, aby sa bojovalo proti podvodom a korupcii, ale samozrejme tu nejde len o finančné a peňažné záležitosti, ale e, nezabúdajme, že Európska únia pozostáva na zdieľaných hodnotách, na právnom štáte a jeho princípoch. Takže my, ako predstavitelia EPP, sme toho názoru, že toto je vec, ktorú treba mať na zreteli. A treba si náležite stanoviť aj strategické priority do budúcna. A myslím, že v tomto zmysle aj e, summit v Sibiu, ktorý zorganizoval prezident Johannes, e, preukázal, že Rumunsko je ozaj silným hráčom EÚ. Vyše 50 občanov sa zúčastnilo volieb do Európskeho parlamentu a teraz je na fínskom predsedníctve, aby prevzalo štafetu a pokračovalo e, v úspešnej práci, ktorú vykonalo rumúnske predsedníctvo. Ide o naplňanie ambiciozného programu a dnes e, sa o tom hovorilo aj predpoludním tu na plenárke. Ďakujem vám za pozornosť a prajem veľa úspechov budúcemu predsedníctvu ale pani predsednička Garcia Perez v mene socialistov a demokratov, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážená pani premiérka. Rumunsko vykonávalo predsedníctvo v rade v kľúčovom momente pre budúcnosť našej únie. Nebola to ľahká úloha, nielen kvôli tej náročnosti úloh, ale kvôli neistotám, ktoré vyplývajú z Brexitu, ale takisto kvôli tomu, že ste mali veľmi málo času na to, aby ste mohli pracovať. Bolo to veľmi krátke predsedníctvo spôsobené európskymi voľbami, ale bez pochyby to bolo jedno z najplodnejších predsedníctiev a práve za to vám chcem poďakovať a oceniť prácu rumunského predsedníctva. Som rada, že môžem v tejto sále privítať jeho premiérku pani Vioriku Dančilu. Držím palce vašej vláde, podarilo sa vám dosiahnuť veľa dobrých dohôd. A takisto dobrý kus práce ste vykonali aj pri príprave terénu na budúci odchod Spojeného kráľovstva z únie a to spôsobom, takým, aby ten dopad bol čo najmiernejší jednak pre britských občanov, ako aj pre zvyšok občanov Európskej únie lebo to bola práve úloha vášho predsedníctva, aby ste odpovedali na potreby a požiadavky občanov. Predsedníctvo malo ako hlavnú tému otázku kohézie. To je práve jedno z vyjadrení solidarity medzi občanmi a zároveň aj solidarity medzi teritóriami, regiónmi. Vieme veľmi veľa, že je veľmi veľa európskych regiónov, ktoré sa postupne vyľudňujú, pretože mladí ľudia v nich nevidia budúcnosť. A práve preto si musíme vytýčiť ako prioritu Európu konvergencie preto chceme, aby Európska únia prijala nové technológie a zároveň aby podstúpila technologickú transformáciu tak, aby vydávala e, ekonomické príležitosti vo všetkých územiach únie. Za zhruba 4 mesiace rumunské predsedníctvo e, schválilo 80 legislatívnych návrhov a 10 dôležitých medziinstitucionálnych dohôd. Medzi najväčšie úspechy tohoto predsedníctva patrí všetka tá prípravná práca, ktorú ste spravili na dohodách ohľadom sektorálnych dohôd pri príprave viacročného finančného rámca na obdobie ďalších 7 rokov. Tento spoločný európsky rozpočet, ktorý budeme schvalovať, keď začne fungovať nová Európska komisia, je dôležitá pre celé toto legislatívne obdobie. Len so solidným a pevným rozpočtom môžeme pokračovať eh, vpred a pripravovať politiky, ktoré od nás občania očakávajú. Rumunské predsedníctvo dokázalo presadiť opatrenia, ktoré majú posilniť sociálny pilier s lepšou ochranou pracujúcich a to prostredníctvom smernice, e, ktorá upravuje spravodlivé podmienky zamestnávania a takisto prostredníctvom vytvorenia Európskeho orgánu práce. To sú témy, ktoré pre nás boli zásadné. A je tu ešte jedna ďalšia téma, ak dovolíte, tu by som vám povedala ako jeden z veľkých úspechov predchádzajúceho obdobia, a to bolo práve schválenie smernice o zosúľaďovaní pracovného a rodinného života, ktorá poprvýkrát zahrňa aj e, odmeňovanú otcovskú dovolenku. A počas ostatných mesiacov Európ, Rumunsko propagovalo Európsku Európu spravodlivosti, rovnosti príležitosti, rovnosti pohlavy, ale zároveň hodnot ako je diverzita, ktoré sú tak dôležité ehm, práve voči tým, ktorí chcú eh, benefitovať zo strachu voči inakosti. Takže gratulujem vám za všetky iniciatíve boja proti rasizmu a xenofóbie a takisto všetkým ostatným formám intolerancie. Pani premiérka Viorika Dančila, teraz eh, odovzdávate štafetu ďalšiemu predsedníctvu fínskemu, ktoré bude pokračovať v dobrej dobrej práci e, počas vašich mesiacov, tak aby budovalo Európu diverznú, progresívnu a spravodlivú. To je práve to, čo európsky občania chcú a žiadajú. Ďakujem pekne. Ďakujem. V mene skupiny Renew Europe má slovo pán Tudorake. Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička, pán podpredseda Ševčovič. Prvé rumúnske predsedníctvo bolo predsedníctvo rozdielov na technickej e, úrovni, kedy sa podarilo prijať 90 legislatívnych aktov, Chcel by som teda poďakovať aj tým, ktorí e, boli e, za oponou tohto všetkého, ktorým sa často nedostáva toľko pozornosti. Ale nedá sa tak e, veľmi ďakovať aj politikom. Aktuálna vláda v Bukurešti sa príliš zaoberala justičnými problémami, problémami vo, vo svojej krajine. Nemohla sa tak venovať otázkam, ktoré bolo treba riešiť na úrovni rady Zazneli to aj protieurópske e, prejavy, čo e, takisto odsudili rumúnsky občania e, v európskych voľbách 26. maja. Rumúni museli stať v dlhých radoch, len aby smeli voliť. Nie je takáto možnosť veľmi často. Je veľmi veľa citlivých tém, ktoré sa rade nepodarilo e, dokončiť. Ide tu hlavne o diskusiu o viacročnom finančnom rámci. Nemôžeme zopakovať chyby z minulosti vtedy to viedlo k tomu, že e, trpeli e, príjemcovia európskych prostriedkov. Dôležité je, aby sme tu zabezpečili skutočnú konvergenciu medzi východom a západom. Potrebujeme skutočnú politiku súdržnosti, potrebujeme e, prostriedky na vytvorenie minimálnych štandardov všade v Európskej únii a je potrebné aj obsadiť konečne úrad Európskeho prokurátora. Máme totiž politickú blokádu, je to nedostatok politickej vôle. Dúfam, že fínske predsedníctvo bude aj v e, dialogu s Európskym parlamentom, aby sa podarilo e, prelomiť tieto problémy. E, tiež v oblasti migrácie a hraníc sú zablokované dôležité návrhy. Treba naozaj otvorene rozprávať o šengenskom priestore. Nemôže sa zabúdať na žiadnu krajinu, už e, nemôžeme tolerovať žiadne otázniky, pokiaľ ide o otázku vnútorných hraníc. Ďakujem pekne. Slovo má pán predseda Lambert z mene Zelených. Nech sa páči. Vítam vás, pani premiérka. Vždy je e, veľkou radosťou vidieť tu nejakého šéfa e, štátov či vlád. Vy máte legitimitu nie je správne povedať, že by Európska rada nemala legitimitu. Máte osobitnú zodpovednosť, pretože Európsku radu teraz ste, ste pol roka viedli. Na organizačnej, na administratívnej e, strane je to veľká záťaž e, a tam sa pred vami e, skláňame. Odvedli ste vynikajúcu prácu na rade a e, predsedali ste rade v pred, v pred, v, počas volieb a v predvolebnom období, takže aj vzhľadom na tie veľké tlaky, ktoré s tým boli e, v tejto súvislosti spojené, ste obstali veľmi dobre. E, podarilo sa vám počas vášho predsedníctva ukončiť 90 legislatívnych návrhov. Rada ako taká na každom svojom zasadnutí mávala témou azylu a migrácia ako tou, ktorá je najdôležitejšia, kde sa už nemôže ďalej meškať. No a čo môžem k tomu povedať? Už sú to 4 roky, čo to rada tvrdí. V každých záveroch šéfov štátov a vlád sa spomína migrácia, migrácia, migrácia, ešte raz migrácia, eh, hranice, hranice, hranice. A ešte stále čakáme na pozíciu rady k reforme azylu a migrácie, k tomuto balíčku, ktorý navrhla pred rokmi komisia, ku ktorému sa už vyjadrila obrovskou väčšinou, už som to dnes ráno povedal, piatich politických skupín pred dvoma rokmi Európsky parlament. Čo urobíte preto, aby sa veci pohli ďalej v tejto veci? Eh, urobili ste niečo? Nie, nie. Akurát ste povedali, že ste rozhodli, že rada rozhodne jednomyselne. To znamená, že hoci ktorý členský štát môže všetko zablokovať, no a samozrejme viac než jeden členský štát je pripravený veci zablokovať v tejto téme. Takže o tejto téme, o ktorej hovoríte vy sami, že je eh, maximálne dôležitý, v tejto veci nerobíte vôbec nič. No a potom je tu tento ďalší aspekt, ktorý spomenul môj e, predchodca, aspekt reputácie. Keď nejaký štát predseda e, Rade Európskej únie je dôležité, aby on sám predstavoval hodnoty únie Nehovorím teraz osobitne o Rumunsku. Rumunsku ako Maďarsko či Polsko, o ktorých často hovoríme, rovnako ako všetky ostatné krajiny majú svoje miesto v Európskej únii. Avšak vláda, ktorá momentálne riadi e, túto krajinu, je vláda, ktorá brutálne potláčala e, mierové demonstrácie bola to vaša krajina, vaša vláda a e, ide o vládu, ktorá je e, úplne posadnutá myšlienkou kontrolovať e, súdnictvo, aby sa zabezpečilo, že nikto, žiaden politik nebude odsudený pre korupciu. A tomuto venuje veľkú časť svojej politickej energie. A teda tie e, viaceré správy e, Benátskej komisie, Rady Európy, ale aj e, orgánu Rady Európy pre boj proti korupcii. Všetko toto ostáva bez odozvy. išlo tu aj, ide tu napríklad aj o blokovanie dôležitých nominácií, napríklad pokiaľ ide o post európskeho prokurátora. Takže um, to, čo vaša vláda nám ponúka, toto divadlo, nie je na úrovni Európskej únie ani na úrovni Rumunska. Rumunsko si zaslúži niečo viac, niečo lepšie. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán B v mene skupiny Identity a demokracie. Nech sa páči. Vážená pani premiérka, eh, v priebehu rumúnskeho predsedníctva som bol viackrát v Bukurešti eh, pripečte si konferencie predsedov s radou ministrov, ale aj začiatkom Afri, apríla by som sa zúčastnil diskusie o budúcnosti Európy. Za každým som pripomínal tie veľké neúspechy, ktorí musia sa venovať Európania, ich spoločná civilizácia na kontinentálnej úrovni, e, identita, hranice, relokalizácia ekonomiky, e, ochrana údajov, umelá inteligencia, reindustrializácia e, či podpora poľnohospodárstva. V žiadnej týchto tém Európska únia sa naozaj nesnaží, neukazuje výsledky Eh, a práve naopak eh, snaží sa napríklad s Latinskou Amerikou a Vietnamom o eh, dohodu o voľnom obchode, pritom ide o systém, ktorý je najmenej ekologický a najviac ničí naše ekonomiky. Nehovorím toto ako výčitku smerom k rumúnskej vláde, pretože tá je úplne v područí Európskej komisie, ktorá instrumentalizuje právny štát, aby sa snažila vládam e, vnúcovať vôľu technokradov a e, sudcov. E, Európska komisia z Bruselu si už upravila všetku moc, legislatívnu iniciatívu, kontrolu aplikácie smerníc. Menia sa predsedníctva rady, ale komisia, jej byrokrati aj orientácia ostávajú. A najlepším príkladom toho je pán Timmermans, ktorý naďalej bude oduševnelo brojiť proti krajinám, ktoré sa zdráhajú podvoliť vôli Bruselu. Ehm, bude brojiť proti Maďarsku, Polsku, Rumunsku a zajtra možno proti Taliansku Matea Salviniho a pritom ide o legitímne vlády ehm, boli sme teraz svedkami šachovania ohľadom špičkových postov na čele inštitúcií eh, Európskej únie. Eh, chýba to zastúpenie eh, zo strany východoeurópskych a stredoeurópskych krajín, ale Nemecko Angely Merkelovej je tu bohato zastúpené E, pretože krajiny západnej Európy, ktoré príliš rýchlo e, vstúpili do e, rozširovania Európskej únie, vidia, že tieto krajiny nezdielajú ich ideológiu v oblasti imigrácie či neoliberalizmu. A toto je otázka, otázka azylového práva, kde vlastne komisia e, Junckera e, išla, šlapila úplne mimo. Reforma e, Dublinu našťastie bola zablokovaná na rade aj vďaka Maďarsku a Polsku. Rumúnske predsedníctvo síce nedocielilo žiadne veľké pokroky, ale aspoň uznajme, že nezhoršovalo nič v oblasti tých neúspechov Európskej únie ale e, toto hrozí, že sa zmení, pretože socialisti a, e, neo, a, a liberáli e, pána Macrona e, dostali zábezpeky zo strany pani von der Leyenovej, aby ju zvolili e, na post predsedničky Európskej komisie. My budeme dohliadať na to, aby sa Európska eh, únia nestala mašinou, eh, strojom na ničenie eh, Európy. Ďakujem. Slovo má teraz pani Tomašič, mene skupiny EKR. Prvo rumunsko predsiedanie viečem došlo v trenutku kada sa Európska únia pripremala za izlazak. Naozaj, rumunské predsedníctvo sa konalo vo veľmi dôležitom období, napríklad počas volieb do Európskeho parlamentu. Ja viem, že E, nastali aj do istej miery v niektorých aspektoch chaotické momenty, ale myslím, že Rumunsko veľmi dobre zvládlo situáciu. Rumunské predsedníctvo si budeme pamätať pre viacero významných iniciatív aj vďaka dôležitým dohodám. Napríklad e, otázka digitálnej Európy, e, vesmírny program, emisie CO2 v súvislosti s, časkými, s ťažkými nákladnými vozidlami a tak ďalej. A okrem toho, E, môžeme povedať, že viac by sa bolo možno dalo urobiť, e, alebo bolo dalo urobiť v oblasti migrácie, ale aj tak si môžeme kľudne povedať, že Rumunsko môže byť vzorom z hľadiska konštruktívnosti. Žiaľ, tí, ktorí nechcú vnímať rumúnsky príklad ako príležitosť pre posilnenie dôvery medzi Západom a Východom, ostávajú zaslepení a nechcú proste tieto pozitíva vnímať. Často potom e, sme svedkami toho, že noví členovia sú akoby marginalizovaní ešte viac než v minulosti. A pritom sa snažia e, dosiahnuť e, tú istú úroveň, aká už existuje na západe. Nedávna voľba nových vodických predstaviteľov EÚ tiež poukazuje na túto situáciu. Rumunsko práve poukázalo, že v Novej Európe existuje dosť ambícií aj vedomostí pre podporu ďalšieho pozitívneho vývoja EÚ. Obávam sa však, že e, táto nedôvera voči mladým demokráciám strednej a východnej Európy je proste niečo, čo žiaľ z roka na rok narastá. A keď nastane nejaká potreba strategických rozhodnutí, tak práve tak západné štáty ako by sa tvrdo snažili presadzovať svoju dominantnosť. Ale my sme partneri, teda streda východ Európy sú partneri predsa. A majú svoju identitu, kultúru a tak ďalej. A tiež chcú, aby e, sa toto rešpektovalo. Predsa sme zjednotení v rôznorodosti v rámci EÚ. Takže by sme mali odbúrať práve centralizáciu a uniformitu a netolerantnosť a politický konflikt. Pretože to by mohlo byť veľmi negatívne pre EÚ. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pán Papadimulis v mene e, skupiny GUE. Nech sa páči, Dimitris. Kyria Dančila, ale ke kyria Šefkovič pani Dančila, ale eh, aj pán eh, Ševčovič. Teraz hovoríme o bilancii rumunského predsedníctva rady. Približne o dve hodiny bude Európsky parlament hlasovať o novej eh, kandidátke na post Európskej komisie. Vaše predsedníctvo sa konalo v zložitej dobe. Brexit, voľby do Európskeho parlamentu, jedna neistota za druhou a aj dôležité sociálne a hospodárske problémy. E, z pozitívneho pohľadu podarilo sa vám e, uzavrieť celý rad dôležitých tém. To je e, naozaj plus. Ale tie veľké témy, ktorými sa zaoberáme ako Európska únia, ako Európsky parlament, témy, ktoré zaujímajú občanov v Európskej únie, tie ešte stále vysia vo vzduchu. E, nič sa e, v ich veci nerozhodlo. Napríklad e, požiadavka občanov po silnejšom spoločnom rozpočte, ehm, rozpočte, ktorý by podporoval súdržnosť, pretože v Európskej únii rastú nerovnosti Eh, bol tu pokrok eh, v oblasti sociálneho poliera? Nie, Zostala to stále iba etiketa po Göteborgu. Nie sú tu žiadne záväzky eh, niečo realizovať v praxi. Nekonečne sa len diskutuje napríklad aj o e, európskom, e, európskej minimálnej mzde. E, nejaké prísluby tu zazneli z úst pani von der Leyen, ale niečo takéto som počul už aj pred piatimi rokmi z úst pána Junckera a nič sa ešte neudialo. Nechcem byť nespravodlivý, preto musím povedať, že tu boli aj pozitívne kroky, napríklad príprava rady, pokiaľ ide o sankcie Turecku a jeho agresiu, ktorá porušuje e, medzinárodné právo. Musíme európske e, hodnoty podporovať vždy vtedy, keď sú ohrozené agresívnymi e, susedmi Európskej únie. Okrem toho si myslím, že je aj pozitívne, že sme hľadali pomoc pokiaľ ide o juhovýchodnú Európu, je tu pozitívny e, príklad napríklad v oblasti dohody medzi Gréckom a Severným Macedónskom. Nová vláda, na rozdiel od toho, čo hovorila pred voľbami, bude naďalej podporovať e, túto dohodu. A na záver, pani Dančila, mám e, apel na vás, a to nielen v mene mojej politickej skupiny, ale aj mnohých mimovládnych organizácií. Viem, že aj e, e, tá komisia tento apel podporuje. Chcem, aby sa skoncovalo s barbarským správaním naozaj e, sa tu treba rešpektovať aj práva zvierat, 70 tisíc Eh, ovci teraz eh, smeruje do Ogovského zálivu za ľudských podmienok. Ďakujem. My v strane Brexit eh, určite rešpektujeme, že asi budeme veľmi nepopulárni, ale myslím, že vysokú látku postavili aj kolegovia z stran zelených aj Renew. Ale v kontexte končiaceho predsedníctva Rumunska chcem zablahoželať predovšetkým Simone Halepovej k vynikajúcim výsledkom na turnaj vo Wimbledone v sobotu. Skutočne ten výkon bol úžasný, presný, silný, výrazný. A najdôležitejšie je to, že sama slúži potom ako inšpirácia pre milióny mladých šikovných dievčat, ktoré sa chcú aktivizovať v športe. Naozaj Rumunsko môže byť hrdé na jej výkon. Je to ozaj silný výraz identity a hrdosti na svoju národ, národ, na svoj národ, ako na svoj štát a národ. Tak to chcem povedať. Rumunské vlajky hrdoviali eh, v Buda, od, eh, eh, od, od hlavného mesta až po Viamare, ale nepočul som, že by nejak e, to zaznelo v rámci EÚ. Tragické je, že keď sú tu dobré zámery európskeho projektu, vedie to častejšie k rozdeľovaniu než zjednocovaniu. Ak sa vrátime k tým štyrom pilierom, čo ste spomenuli, pani premiérka, dovolte mi zamerať sa na dva priority. Hovorili ste o konvergencii k ekonomickému rastu a zamestnanosti. Ekonomický rast v rámci EÚ je najnižší za posledné 3 roky. 16 dosahuje nezamestnanosť e, mladých v vašej krajine. Vo Francúzsku je to 20, v Grécku dokonca 40 Takže ten európsky ideál akoby niekam unikal. Po druhé, rozvoj obranných spôsobilostí EÚ. Práve teraz chce Európska únia budovať svoju vlastnú armádu a to môže byť pozbudením len pre tých, ktorí chcú podkopávať Európu cestou NATO. Takže keď odíde Británia, vy ostanete tu. Budete viac hľadiť na fínske predsedníctvo, ale myslím, že to bude Skôr víťazstvo e, dú nádejí nad očakávaniami. A pripomeniem teda raz ešte úspech Simony Halepovej a oslavujme ho. Je to naozaj pozitívny úspech a určite nebude na úkor ekonomiky Európskej únie. Ďakujem. Adesso viceprezidente Sefko. Pán podpredseda Ševčovič, nech sa páči, vaša reakcia. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, tiež by som rád poďakoval poslankyňam a poslancom tohto parlamentu, že zdôraznili naozaj tie výzvy, pre ktorými stojíme, že naozaj potrebujeme posilniť našu spoločnú, nedelenú, nerozdeľovanú Európsku úniu, a potrebujem urobiť ešte veľký pokras, pokrok v oblasti sociálneho piliera a som si istý, že komisia, ktorá príde, sa bude snažiť zvýšiť aj minimálne mzdy a zlepšiť sociálnu situáciu v rámci Európskej únie, tak ako bolo naznačené aj zo strany pani Garcia Perez. Chcem poďakovať aj za to, že sa poukázalo na pozitíva toho, čo Rumunsko dosiahlo Pán Kovačev na to poukázal, veľmi dôležité témy uviedol a poukázal aj na vysokú mieru profesionality e, rumúnskych predstaviteľov aj v diplomácii, aj na úrovni vládnych ministrov a tak ďalej. A je veľmi cenné, že rumúnskému predsedníctvu sa podarilo uzavrieť veľmi významné témy, napríklad otázku klimatických zmien, a to v rekordnom čase, pretože Rumunsko začalo svoje pôsobenie v ťažkej situácii začiatkom kalendárneho roka, ale naozaj si počínalo veľmi profesionálne. Chcel by som vám poďakovať a chcem poukázať na fakt, že táto zaj náročná práca e, sa vykonala na vysokej úrovni, aj keď to bolo len vaše prvé predsedníctvo. Určite e, sa vám podarilo vytvoriť dobré pracovné kontakty aj so partnermi v Európskej únii a nešlo teda len o investícia do budúcnosti Európskej únie, ale sa to určite pretavilo aj do vyššej miery profesionality v samotnej práci vašich predstaviteľov. Bola to cenná skúsenosť a Určite toto budete ďalej cítiť aj vo vašej krajine, v Rumunsku. Ďakujeme vám, pani predsednička vlády, za vynikajúce pôsobenie Rumunska. Ďakujem, pán podpredseda. Slovo má teraz pani premiérka Dančila. Ďakujem. Ďakujem vám za vaše slova e, ktoré oceňujú našu prácu. Viem, že ste spomínali aj vízy, ktoré tu ešte ostávajú. Týka sa to súvislo aj Brexitu. Spomínali sa aj európske voľby a všetky ďalšie otázky, ktoré súvisia s rotujúcim predsedníctvom. Myslím, že e, tých prvých 100 dní je nesmierne dôležitých, keď nastúpi nové predsedníctvo. Podarilo sa nám e, vlastne zrealizovať temer 100 rôznych tém a môžem povedať, že je dôvod na oslavy, pretože všetci tí, ktorí veria v Rumunsko, môžu naozaj byť spokojní s tým, že Rumunsko dôstojne reprezentovalo. Nie je jednoduché, samozrejme, dosahovať konsenzus medzi 28 členskými štátmi, ktoré majú rôzne priority. A pri rotujúcom predsedníctva práve, že musíme konať ako určitý e, fenomén, ktorý zjemňuje hrany. A pokiaľ ide o viadročný finančný rámec, som presvedčená o tom, že nový parlament v spolupráci s ďalšími inštitúciami EÚ dosiahne dohodu, ale určite Rumunsko v tomto zmysle tiež urobilo veľký krok vpred. Pokiaľ ide o politiku súdržnosti a spoločnú polnohospodárskú politiku, tak e, sú tu významné projekty. A ak má byť ale projekt úspešný, tak musí byť podporený samozrejme patričnou finančnou stránkou. Pokiaľ ide o koheziu, myslíme si, že áno, je potrebná v rámci Európskej únie. Iba cestou kohézie sa nám podarí dosiahnuť významný pokrok. Som presvedčený o tom, že sa nám spoločne podarí úspešne napredovať a práve kohezia je k tomuto významnou cestou a významným príspevkom. Som presvedčená o tom, že kohezie do budúcna kohezia bude úspešne pôsobiť aj pri spolupráci inštitúcií EÚ. Predsedníctvo vlastne viedla rumúnska vláda. Čiže nebol, neboli to len diplomatické služby ale spolupracovali sme samozrejme na všetkých úrovniach, aj s expertmi. Bol do toho zaangažovaný každý. A bolo to pre Rumunsko, nie proti Rumunsku. Niekto sa ma pred niekoľkými minútami spýtal, či verím, že rumunskí europoslanci budú zjednotení e, z hľadiska e, tých benefitov alebo z hľadiska toho, čo teda Eh, Rumúnsko dosiahlo. Ja som za to, aby sme problémy z domu nenosili do Európskeho parlamentu. Proste to je špinové pravidlo, ktoré by sme si mali prať doma. Každý nám blahoželal k rumunskému predsedníctvu a boli tu eh, aj také vyjadrenia, že až by sa bolo, mohlo urobiť viac, ale kritiky sa nám nedostalo. Ale keď podpredseda komisia povedal, že naozaj sú tu dôvody preto, aby Rumunsko mohla oslavovať. Napríklad pokiaľ ide o zdravotníctvo, školstvo, sú tu projekty, Možno, ich, e, možno to všetko neviete, čo rumské predsedníctvo dosiahlo, ale práve krajina nemá konať len vo svojom záujme, ale má byť určitým facilitátorom, tým, ktorý umožní aj iným sa aktívne zapojiť. Aby to bolo naprosto všetkých občanov EÚ. a aby sme dokázali hľadať konsenzus. To je dôležité. Konsenzus v rade, v komisii a aj medzi mnohými poslancami Európskeho parlamentu. Všetkým nám bolo jasné, že Európska únia sa nachádza vo určitom významnom bode e, svojej histórie a ak chceme, aby európsky projekt bol úspešný, tak musíme pracovať bok po boku, spoločne. A dúfam, že toto bude platiť aj v nastávajúcom období, pretože tu máme cenné hodnoty a občania nepotrebujú škandály. Predsa máme vytvoriť dobré podmienky pre ich každodenný život. Myslím, že ak budeme takto konať, tak určite dosiahneme oveľa väčší pokrok. Pán Lambert odišiel, ale myslím si, že e, Rumunsko si zaslúži tie veci, o ktorých hovoril, keď práve všetkým sa zmenil o dôležitých témach na Greko napríklad. No to, toto skúš, skúmame veľmi detailne. Belgicko je tiež súčasťou tohto a mm, prišlo s 15 odporúčaniami. Pokiaľ ide o e, justíciu, tak sme za to, aby justícia bola nezávislá. A nakoniec chcem poďakovať všetkým, všetkým tým, ktorí nám verili. Dôvera v nás to nebola len dôvera v rumúnsku vládu, expertov, diplomatov. Bola to dôvera v našu krajinu, ktorá poprvý raz bola na pozíciu, pozícii e, predsedujúcej krajiny rady. A myslím, že to bola ako skúška na tomto poste, alebo v tejto pozícii. Myslím, že sa nám naša úloha podarila s úspechom a Ďakujem vám aj za spôsob, ako ste spolupracovali a prajem veľa úspechov novému Európskemu parlamentu a verím, že na tomto Európskom fóre, ktoré je také veľmi dôležité, kde vlastne aj ja som 9 rokov pôsobila, verím, že dosiahnete aj vy úspech, pretože je to veľmi dôležité pre európsky projekt ako celok. Ďakujem, rozpráva je uzavretá. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vystúpili. Ďakujem pánovi podpredsedovi Ševčovičovi, pani premiérke Dančile, všetkým ministrom a ich spolupracovníkom. E, blahoželám vám k vašej práci. Zajtra e, sa budeme venovať budúcemu predsedníctvu. Ďakujem. Rokovanie je prerušené do 18. hodiny.